40 je predložený návrh programu v súlade so súhlasom politických skupín. Navrhujem následovné zmeny programu. Vyhlásenie pani vysokej predstaviteľky o situácii v Izraeli a Palestíne a o situácii v Južnom Súdáne sa prekladá na útrok popoludne zo stredy po rozpočtovej debate. Vyhlásenie komisie o stratégii 2020, ako aj správa SORO, sa prekladá na stredu večer, teda pred vyhlásením komisie o prístupe malých a stredných podnikov s finančným prostriedkom. Prosím vás, máte námietky? Vidím, že to tak nie je, takže v takom prípade sa takto mení náš program. Nech sa páči, pán Rybich. Ja by som mal jednu prozbu. Opäť vo štvrtok bude veľmi rozsiahle hlasovanie a zda by bolo možné, keby sme začali hlasovanie o pol hodinku skôr. Áno, keď prídeme ku štvrtku. Takže to ste povedali už vopred. Pán Royl sa veľmi škaredo pozrel ale sná to nebol príspevok k letnému alebo ku zimnému času. Politická skupina EPP žiada vyhlesenie pani vysokej predstaviteľky o Gruzínsku a hlavne o situácii v Rustafi 2, teda televíznej stanice a to s uznesením. Najprv má, e, má slovo pán Brok na zdôvodnenie predloženého návrhu. Nech sa páči. Pán Brok. Pán predseda, kolegyne, kolegovia, chcel by som vás požiadať, e, aby sme si e, delegáciu zložili a predsa len, ale už tento týždeň sa touto otázkou zaoberali, pretože e, rozhodnutie musíme prijať rýchlo. Ak to odložíme na mini plénum, tak to rozhodnutie už prakticky prijaté dnes ešte, ale môžeme niečo urobiť, aby sme tieto záležitosti stopli nie je dobré v rámci východného partnerstva v krajine, s ktorou máme asociačnú dohodu, aby e, posledný, posledný televízny kanál, ktorý ešte nie je kontrolovaný vládou, e, bol e, zrušený v roku pred voľbami. Sa mi to zdá byť veľmi problematická a závažná situácia, obmedzovanie slobody vyjadrovania sa. Viem, že sme to chceli na miniplenárke v novembri urobiť, ale je to naozaj naliehavá otázka. Ešte nikdy som neprosil o takéto niečo, aby sme takto e, rýchlo konali. Takže poprosím kolegov, aby túto požiadavku podporili. Ďakujem, pán Brok. Kto chce podporiť návrh pána Broka? Kto je za? Nikto? Kto je proti? Pani Hautala? Um, ja by som eh, chcela apelovať na všetkých, aby sa tento týždeň táto otázka nedávala na program tohto týždňa. Koncom tohto týždňa tam vycestuje delegácia a to bude prvé takéto stretnutie v Gruzínskom. Ja myslím, že to by nebolo správne, keby sme sa tým zaoberali teraz. Budeme mať predsa možnosť hovoriť tak s predstaviteľmi vlády ako opozície počas tejto návštevy. Chcem povedať, mali sme už podobný prípad to bola vtedy televízia Imri zo strany vlády. Vtedy nereagovali ľudia, ktorí teraz navrhujú uznesenie. A druhý bod, ja patrím Euronestu a musím povedať, že mám veľké obavy, že poškodujeme našu dôveryhodnosť tým, že prijímame dvojité štandardy. My si to predsa nemôžeme dovoliť. V mnohých krajinách východného partnerstva je situácia dosť vážna. Dann lassen wir über den Antrag Takže budeme hlasovať o tomto e, návrhu. Návrh je odôvodnený. E, Rústavy 2 e, by sme si to dali na program. Kto je za? Kto je proti? Takže návrh je zamietnutý. Nech sa páči. Kontrolujme to elektronicky. Hlasujte, prosím. Všetci ste hlasovali? Končím hlasovanie. Áno, návrh je zamietnutý. Takže agenda zostane nezmenená. Dámy a páni, eh, GUE požiadala o vyjasnenie eh, vysokej predstaviteľky k 40. Eh, výročiu zeleného pochodu do západnej Sahary. To je žiadosť o zmenu programu na pobedie v stredu. Najprv dám slovo pani Sanchez Denty. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. 6. novembra uplyne 40 rokov od zeleného pochodu, 40 rokov utrpenia e, v západnej Sahare v Maroku. Podľa článku 73 charty OSN je to e, okupované územie. EÚ nevenuje politickú pozornosť tomuto konfliktu a prispieva tak k tomu, aby sa uchoval status quo a aby sa paralizoval plán USOSN pre e, toto územie. Ak naozaj chceme obajovať ľudské práva, ako sa to snažíme tvrdiť, treba túto tému riešiť. Je to viacej ako 90 tisíc osôb, ktoré viacej ako 40 rokov žijú mimo svojho územia kvôli marockému, e, marockej okupácie. Na vyše v oblasti Tindufu bola povodeň Nemôžeme sa stále pozerať mimo, eh, keď chceme vyriešiť túto tému. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem, pani kolegyňa. Kto chce podporiť návrh pani kolegyne? Nech sa páči, pán Lambert. Nejde o to, že ide o výročie zeleného pochodu, prečo vystupujem, ale toto výročie bude sa konať približne v tom istom čase ako mini plenárka v Bruseli. Ja si myslím, že môžeme súhlasiť s GUE a že by sme túto tému zavdeli na program mini plenárky v Bruseli. Áno, dobre, ale to je iná žiadosť, ktorú týmto predkladáte, pán kolega. Sice ste podporili obsah e, návrhu pani kolegyne, ale nepodporili ste návrh samotný. Takže e, pýtam sa, e, je niekto, kto by sa chcel vyjadriť proti návrhu? Kolega Preda, nech sa páči. Pán predseda, ja si myslím, že je trochu prískoro diskutovať o 6. novembri. Ešte sme v oktobri. Ja viem, že komunisti pripisujú e, výročiam veľký význam a pripravujú ich veľmi vopred, ale netreba sa príliš ponáhľať. A navyše, navyše si nemyslím, že je to téma, ktorú by sme mali diskutovať na tomto plene. Je to možno téma pre Španielsko a iné krajiny. Ale nemyslím si, že by sme mali o tom diskutovať my tu v Európskom parlamente. Ja nevidím tu nejaké prepojenie možno v delegácii s Magrebom. Ďakujem za pozornosť. Good. Dobre. Možno ešte, aby sme to nejako urovnali, kolega Lambert povedal, že by sme o tom mohli rokovať v novembri. Takže stiahnite e, váš návrh a e, dajte tento návrh na novembrovú mini e, plenárku a potom by sme to dali ako návrh. Podporujeme návrh pána Lamberca, aby táto téma prešla na mini plenárku v novembri. Dobre, tak to spravíme tak pani Cimer požiadate, aby na prípravnom zasadaní predsedov, eh, predsedov politických skupín sa dostalo na program a potom rozhodneme, či áno, či nie. Takže takto ostáva program nezmenený. Kolega Hrubík požiadal o to, aby sme o 30 či 45 minút začali skôr naše hlasovanie. Kto je za tento návrh kolegu Rybeka? Nie, nie, nie, nehovorím, že máme hlasovať. Je fajn, že ste všetci za. Ale je, je niekto proti? Je niekto proti, prosím? No dobre, takže kto je za to, aby sme začali o 30 až 45 minút skôr? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Ja si myslím, že to je naozaj po dlhom čase jednomyselný návrh. Milé kolegyne a kolegovia, upozorňujem vás však na dve veci. Hlasuje sa 30 až 45 minút. To znamená, budeme začínať o 30 minút skôr. No to skráti rečnícky čas o 30 minút. Sťažnosti na chýpajúci rečnícky čas dám v kopii všetkým tým, ktorí to práve teraz odhlasovali. Takže zvolili sme sa na pláne nášho zasadania a teraz sa Ďakujeme pekne, pán Kastaldo. Ďakujem, pán predseda. Využívam túto príležitosť, rád by som čas, často. Vo štvrtok ráno diskutujeme naliehavé otázky, ako teraz eh, je znovu tam tých, tej pol hodiny menej, ale poukazujem na to, že naliehavé otázky ako keby sa nebrali veľmi seriózne, buď preto, že tu nie je dostatok kolegov, alebo nie je veľa času. Nebolo by možno lepšie tieto naliehavé otázky presunúť do programu mini plenárok do Bruselu. Mohli by ste tento návrh zasadiť do zápisnice? Pán Kastal, to Veľmi rozumiem vášmu návrhu, ale musím vás poinformovať, že v štvrtok nemáme žiadosti o naliehavé riešenie. Vôbec nie. Vo štvrtok do obeda máme vždy normálne rozpravy. V oktobri máme dve zasadania, takže na tom druhom zasadaní také nemáme, no ale možno budeme rátať s tým do budúcnosti. No a štvrtok popoludne sa tiež pracuje. Vážené dámy a páni, dostávame sa k ďalšiemu bodu. Bude to rozprava o zdaňovaní. Najprv to bude správa kolegu Ferbera. A to, sú, to je povinná výmena informácií v oblasti zdaňovania. Pani Zanda, nech sa páči. Aby som odpovedala, pán predseda, a upresnila kvôli nedostatku času a možnosti presunúť rozpravu na mini plenárku do Bruselu. Ja by som bola skôr za to, aby sme využili čas, ktorý je naplánovaný v Štrásburgu. Pripomínam, že štvrtok po obede je čas určený na plenárku. Využíme štvrtok po obede tak, ako je to zakotvené v zmluvách, než by sme presúvali témy na bruselské mini plenárky. Madame eh, la députée, Madame la députée... Pani poslankyňa, možno ste si nevypočuli presne to, čo som práve povedala, nepočúvate ma ani teraz. Pani Zander, už asi minútu s vami rozprávam. Žiaľ, nepočúvate ma. To je presne to, čo som práve povedal, že existuje aj štvrtok po obede a je to pracovný čas, pracovný deň. Takže sme úplne na rovnakej linii.